Bene. Dobre, sme tu všetci. Vrátil sa aj pán komisár Stylianides. Môžeme teda pokračovať s treťou diskusiou o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu podľa článku 135 rokovacieho poriadku. Ehm, nasleduje teraz situácia v Malajzii. Vypočujeme si v prvom rade autorov návrhov uznesení. Pán Korao, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dohody o voľnom obchode medzi, teda